Good morning, colleagues. Uh, if you agree... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Ak budete súhlasiť, tak hádam, začneme dnešný pracovný deň. Ďakujem. Toto je prvé zasadnutie teraz v tomto roku, tak prajem všetkým šťastlivý nový rok a vlastne úspešný rok 2020, e, veľa úspechov, je to veľmi náročný rok, ktorý nás čaká, budeme mať vo výboru veľa práce a dúfam, že budeme úspešní vo všetkom, čo budeme robiť obvykle. Aj dnešné Zasadnutie vysielané cez webstream, fungujeme v režime 22 jazykov a 4. <clears throat> januára 2020 sme informovali e-mailov kolegov o programe. Teraz ešte musíme schváliť aj zapisnicu e, z 4. a 5. decembra 2019. Dobre, schválené. Pristupujeme ku hlasovaniu. Ide o ideme hlasovať a konkrétne pôjde o materiál, ktorý sa týka zoznamu e, projektov spoločného záujmu. Je tu aj výhrada a potom je tu ešte vlastne návrh, ktorým by sa e, mal e, zamietnúť ten podnet. Chcel by som vám povedať, že bol predložený e, návrh viac než 8 poslancami a viac než dvoma politickými skupinami. Ja chcem e, povedať, že najprv si budeme, e, vyskúšame teda hlasovanie a potom pripomínam, že ak budete hlasovať áno, pokiaľ ide o návrh, ktorý, od, je, ktorý zamieta vlastne ten zoznam, tak by ste mali návrh zamietnúť. Ak nepodporujete ten zoznam, mali by ste hlasovať áno, čiže v záujme toho uznesenia. Začneme teda testovať hlasovanie. Odskúšame si hlasovanie. Takže toto je prvé hlasovanie, ktoré riadím, takže poprosím vás o trpezlivosť. Hlasoval každý. Navrhujem teraz ukončiť hlasovanie. Dobre. Takže všetko je v poriadku. Ďalej. Keď sme pripravení, pripravení tak vás e, vyzývam k hlasovaniu za alebo proti uzneseniu, ktoré je proti delegovanému aktu. Teraz otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Tým uzatváram hlasovanie. Výsledok je následovný. Môžeme to ukázať na obrazovke. 73 hlasovanie, 17 za, 2 sa zdržali, 54 je proti. Takže návrh uznesenia neprešiel, čiže zoznam bude pokračovať. Teraz ideme k prvej rozprave. Kolegovia, ktorí prišli osobitne na hlasovanie, tak vám dávam dve minúty na to, aby ste mohli opustiť sálu, ak máte nejaké iné dôležité schôdze alebo iné výbory, kde chcete byť. A o dve minútky začíname rozpravu. Okay, colleagues, uh, let's... Dobre kolegovia, takže začneme, pretože máme dve významné rozpravy pred sebou, ešte pred poludním, pred poludnejšou prestávkou. Ďalší bod je bod číslo 6, výmena názorov bez dokumentu a téma je komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie. Výbor sa rozhodol Eh, upustiť od príslušnej správy. Ako viete, uskladňovanie energie je veľmi dôležitý bod a integrácia e, zdieľania si vyžaduje hľadanie nových eh, riešení. A čiže predpokladáme, e, že aj s tieňovými e, spravodajcami, aj ostatnými zainteresovanými budeme mať diskusiu. Predpokladá sa 55 minút vyčlenených, povedzme 50 minút a priamo dávam slovo spravodajcovi pani Klaudia Gamon. Nech, nech sa páči, poprosím kolegovia, tí, ktorí chcete opustiť miestnosť, urobte to potichu, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia popri iných veciach sme preto, aby sme pracovali na spoločnej téme, aby sme sa približili ku uhlíkovo-neutrálnej Európe. Elektrifikácia v tomto zmysle samozrejme zaznamenala veľký rozvoj a hľadajú sa nové obnoviteľné zdroje energie. A okrem toho je tu ešte jeden vedľajší účinok a to je aspekt flexibility, ktorý musíme riešiť aby aj obnoviteľné zdroje energie predstavovali väčšie percento. A treba zaktivizovať všetkých na tejto ceste, aby sme zabezpečili energetickú bezpečnosť. To je veľmi významný fakt. A tým sa dostávam k dnešnej téme a to sú kľúčové prvky, ktoré zlučujú tri významné priority. Tá klimatická neutralita, energetická bezpečnosť a uskladňovanie energie ako také a je veľmi dôležité práve z hľadiska dekarbonizácie tejto téme pristupovať a v tomto aspekte je významný aj samozrejme spôsob výroby elektrickej energie, ktorý by mal byť tiež čo najčistejší. Hovoríme o potenciáli rôznych technológií a nemôžeme hovoriť len o ich efektívnosti, ale aj o tzv. uhlíkovej stope. Potrebujeme teda komplexnú analýzu toho, ako to funguje. Určite neutrálny prístup je najkorektnejší a musíme si jednotlivé tie technológie preskúmať aj z hľadiska toho, aká je tu ich perspektíva do budúcnosti. Musíme si zhodnotiť aktuálnu situáciu, kam sa uberáme. A keďže som Rakušanka, tak určite mi na to, to téme veľmi záleží a Takže niektoré štúdie hovoria, že až 97 súčasného, súčasnej kapacity sa dá uskladňovať, ale sú tu aj rôzne dôklady, dôkazy ohľadne toho potenciálu, potenciálu, ktorý treba ešte skúmať a využívať v rámci Európskej únie. Mali by sme ho využiť. Sú tu stanovené určité priority, napríklad sa môžeme zamyslieť nad tým, ako projekty uskladňovania z hľadiska prečerpávacích elektrární. Ako by sa toto mohlo dať riešiť e, čo najefektívnejšie a čo najviac e, sa uberať týmto smerom? A treba napríklad, e, že by sme mohli viac dotovať stavby veľkých priehrad, hlavne prečerpávacích, oproti tým malým Eh, samozrejme dôležité je aj zamyslieť sa nad tým, ako budeme skladovať energiu, aby sme mohli vykrývať eh, také eh, časové úseky, kedy je zvýšená spotreba napríklad. A, a batérie taktiež budú veľmi dôležité z hľadiska stability trhu a Bohužiaľ, produkcia je hlavne mimo EU a e, vzhľadom na to, že e, tá výroba je taká, aká je, tak e, pri výrobe batérií určite môžeme hovoriť o pomerne výraznej uhlíkovej stope. Musíme teda dostať produkciu aj do EÚ a tlačiť na recyklovanie batérií tomuto je potrebný osobitný akčný plán a ja tiež uznávam, že aj tzv. Green Deal, zelená dohoda, má e, za cieľ zahrnúť aj aspekt batérií v súvislosti s uhlíkovou stopou a musíme samozrejme hľadiť aj na perspektívu využitia batérií v domácnostiach Ďalej je tu téma, ktorá sa týka integrácia sektoru. V tomto zmysle hovoríme o význame dekarbonizácie a tiež o aspekte uhlíkovej stopy, hlavne v husto zaludnených oblastiach. A sektorová integrácia je teda významný faktor a existuje mnoho zaujímavých projektov, ktoré sa týkajú staníc metra napríklad. A to je tiež veľmi e, významnou súčasťou tejto správy. Významnú úlohu budú zohrávať aj spotrebitelia samozrejme. Napríklad je tu aspekt flexibility a schopnosť skladovať energiu v domácnostiach, Nejaké ustanovenia k tomu tu už existujú a týkajú sa trhu s elektrickou energiou. Ale ich treba náležite implementovať. A na záver ešte chcem spomenúť, sú určité regulačné bariéry, ktoré existujú a o tom musíme hovoriť. Napríklad e, dvojité zdaňovanie alebo dvojnásobné e, úhrady skladovanej energie a tak ďalej musíme hovoriť o e, revízii niektorých aspektov európskej legislatívy, ktorá sa týka energetiky. E, niekde máme všetko patrične zaintegrované v kritériách, ktoré sa používajú na hodnotenie. Schvalovací postup projektov PCI, tieto aspekty tiež treba preskúmať a je tam priestor na zlepšenie výskum a inovácia, to je tiež veľmi významná, významná oblasť, najmä pokiaľ ide o nedostatok realizovaných projektov v rámci e, Horizontu 2020, takže to súvisí aj s aktivitami na trhu. Čiže toto sú moje tie body a myšlienky, ktoré sa týkajú tejto témy momentálne a v návrhu správy sú obsiahnuté. a verím, že budeme mať veľmi zaujímavú e, debatu a som veľmi rada, že tento parlament tlačí na túto tému už v tomto ranom štádiu. Ďakujem. Ďakujem pani Gamon za vaše vyjadrenie a že ste nám povedali o svojich zámeroch. Práve veľa úspechov so správou. Áno, je tam mnoho dobrých argumentov. A teraz ešte v rýchlosti dáme slovo tieňovým spravdajcom za jednotlivé politické skupiny. Poprosím ich, aby dodržiavali dvojminútový časový úsek. Za EPP pani Maria Spiraky, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som začala tým, že je tu ešte e, jedna vec, ktorá mi nie je jasná, a to je celkový rozsah pôsobnosti tejto správy. A samotná téma je veľmi široká a mali by sme zadefinovať, čo budeme nakoniec s tou správou robiť. Aký je cieľ tejto správy? Musíme sa zamerať podľa mňa na tie výzvy, ktoré tu sú, ale aj na aspekty komercializácie. A vo svetle e, obnoviteľných energií, e, teda tieto by mali reprezentovať väčšie percento celkového energetického mixu. A v tomto zmysle hovoríme aj o uskladňovaní energie a môže tu ísť o vyvažovanie e, distribuovanej energie. Samozrejme, že uskladňovaná energia vlastne ešte sa využíva na kompenzáciu e, e, špičiek pri využívaní pri veľkej záťaži. A treba zohľadňovať samozrejme aj aspekty uhlíkovej stopy, ako spomínala aj pani spravodajkyňa. Myslíme si, ale, že e, vodík sa dá tiež využívať aj v pomerne dlhých časových obdobiach. Z hľadiska transformácie e, energetických systémov musíme teda hovoriť aj v tom zmysle, že e, dekarbonizovaný plyn by mohol byť tiež určitou časťou riešenia. Ale určite udržateľnosť, bezpečnosť a dostupnosť energie to sú tiež veľmi dôležité faktory. Ide o to, aby bolo možné riešiť otázky dopytu a ponuky náležitým spôsobom. Preto treba uvažovať aj o úlohe plynu. Okrem toho sa hovorí o prepájaní e, systémov plyn, elektrina. A tu vidíme tiež značnú perspektívu. Mali by sme vlastne diskutovať o tom, či by sme sa mali obrátiť ehm, na komisiu s tým, že by pohovorila viac, alebo viac im vedela povedať o prepájaní jednotlivých systémov v rámci tohoto sektoru. Okrem toho by sme mali e, pozerať aj na finančnú priechodnosť týchto projektov, a musíme vytvoriť adekvátne trhové pravidla, ktoré súvisia aj s využívaním plynu v súvislosti s zabezpečovaním energetickej dostatočnosti. Takže takto ja vnímam tento materiál zatiaľ, ale zatiaľ sme nedostali od spravodajkyne ani len e-mail, kde by sme sa hĺbšie mohli zoznámiť s touto témou. Ďakujem pani Spieraky za SND, pán Fuglsang. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že môžeme o tejto diskusii začať hovoriť. Videli sme tu vynikajúci pokrok, pokiaľ ide o ceny obdoviteľnej energie E, veterné turbíny a solárne panely klesli čo do ceny. Je to dobré a dôležité, keď chceme podporiť sektor obnoviteľnej energie na to, aby sme dostali Parížskej dohode a bojovali za klim- proti klimatickým zmenám. Avšak veľkou výzvou zostáva téma tejto správy, ako teda skladovať obnoviteľnú energiu, pretože nemôžeme tu mať nízku bezpečnosť energetickú, keď e, teplo uniká cez okna alebo e, žiarovky nefungujú. To ľudia nebudú akceptovať. Potrebujeme stratégiu, aby sme vedeli, ako uskladňovať obnoviteľnú energiu. A to je dôležité. A pokiaľ teda ide o mňa, máme štyri možnosti podľa mňa. E, poprvé máme batérie, Videli sme dramatický nárast, pokiaľ ide o požiadavku ohľadne batérií za ostatné roky. To treba preskúmať a uvidíme, ako sa to dá navýšiť. Po druhé, z týchto štyroch máme to elektrochemické uskladňovanie, keď sa využíva obnoviteľná energia na to, aby sa to uskladňovalo vo vodíku, to takisto treba preskúmať. Potom máme termálnu energiu, to spomenula spravodajkyňa, e, vykurovanie, keď ohrejete vodu napríklad v rámci centrálneho kúrenia a potom mechanické skladovanie, kde môžete predmet e, dať do pohybu a môže sa to teda využívať. Myslím, že treba preskúmať tieto možnosti, využiť túto príležitosť, aby sme mali stratégiu ohľadne toho, ako nasmerovať európske prostriedky, naše zdroje. Spravodajkyňa hovorí o nariadení e, súhlasím, tak to spomína Horizont. Tieto technológie musia byť preskúmané, potrebujeme výskum, potrebujeme peniaze z horizontu dať do toho, takže ja sa teším na spoluprácu, je to veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne. Za zelených dostane koordinátor slovo pán Ninisto, ktorý je takisto zodpovedný za túto tému. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za veľmi dobrú prezentáciu k tejto téme. Skladovanie energie treba vnímať ako kľúčový prvok dekarbinizovaného systému energie. Takto treba vnímať aj tú správu, ako môžeme využívať uskladňovanie energie ako to, čo pomôže na ceste k dekarbonizácii. Potrebujeme holistický systémový prístup, inteligentný prístup, nepozeráme sa na konkrétne technológie separátne, ale hľadáme čo možno najvýhodnejšie riešenie smerom k dekarbonizácii. A preto energetické uskladňovanie ako súčasť toho celého zmyslu je dôležité, keď hovoríme o obnoviteľných systémoch, ako zabezpečiť to, že toto by bolo z klimatického hľadiska ambiciozne a ľahko dosažiteľné rýchlo. Takže jeden špecifický aspekt, ktorý by som chcel spomenúť, je uskladňovanie oteplovania a ochlaďovania. Toto pomôže pri obnoviteľných zdroch, Treba to vnímať ako doplnok elektrifikácie, takisto vykurovania, ústredného kúrenia. Treba ísť cestou dekarbonizácie. Napríklad e, v Helsinkách máme uskladňovanie tepla a firmy sa snažia to využívať ako systém uskladňovania priemyselné teplo a ďalšie možnosti, ktoré sa dajú využívať na to, aby sa to využívalo teda ako aj možnosť skladovania, treba to preskúmať, aby sme mali aj príklad aj centrálne kúrenie dekarbonizované. Umožňuje to aj integráciu sektorov, napríklad využívanie flexibility veternej energie pri produkcii energie v takých krajín ako Švedsko a Dánsko je to možné, takže to treba brať do úvahy. Ďalší aspekt, ktorý treba zobrať do úvahy, je princíp efektiv- účinnosť ako prvá. Sú tu viaceré straty, ako napríklad strata energie pri eh, prevode elektriny na eh, vodíkovú energiu, takisto eh, tepelné čerpadlá, batérie. Treba to takto vnímať, keď sa zamýšľame nad tým, ktoré riešenie je pre ktorú oblasť najlepšie. Myslím, že je to veľmi dobrá práca a budeme pokračovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz za ID pani Silvia Limer. Pokúsim sa dodržať tie dve minúty. Myslím si, že čo je dôležité, vítam to, že takúto diskusiu o uskladňovaní energie vôbec máme. Vidíme tu problém, ktorý sme doposiaľ nevnímali, keď sa napríklad pozriem na predrečníkov, ktorí hovoria o uskladňovaní energie, že to súvisí s flexibilitou, to je podľa mňa nesprávne. Keď, sa, keď zapnete dnes elektrinu, tak táto elektrina jednoducho musí byť daná do siete, to vôbec nesúvisí s e, flexibilitou, toto sa volá e, bezpečnosť energetická, táto musí byť zabezpečená v každej chvíli, ale pokiaľ ide o tie nové zdroje, to sa nedá zabezpečiť. Takisto E, pokiaľ ide to, čo sme tu počuli, že uskladňovať energie je vždy spojené na prevod energie do iných fóriem a vždy sú tam veľké straty zatiaľ. Okrem toho sa teda dá očakávať, že možno politici zoberú do úvahy aj to, že tu hovoríme o technikách, ktoré zjavne ešte nie sú na trhu, pretože ak by to už bolo zrelé na trh, tak by to už dávno bolo bývalo presadené na trhu. A okrem toho ešte také zábavné, keď tu počúvame myšlienky, že pokiaľ ide o výrobu energie, ako napríklad e, ústredné kúrenie v Helsinkách, no to je dobré v Helsinkách, alebo pokiaľ ide o tepelné čerpadlá, možno to je dobré v Rakúsku, ale v Nemecku sa to nedá, takže ja vítam to. A Myslím si, že takýmto spôsobom zistíme, že tí, ktorí chcú neutralitu klimatickú, tak potrebujú predovšetkým to uskladňovanie a potom môžu hovoriť o niečom ako neutralita klimatická, čokoľvek už pod tým rozumieme. To znamená, to, čo parlament a čo Európska únia momentálne robí, je treba, chcú, chcete urobiť druhý krok pred prvým a to si treba uvedomiť. Ďakujem pekne. Za EKR pán krasnodebský, nech sa páči, náš podpredseda a aj koordinátor. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Myslím si, že ide o veľmi dobre načasovanú správu. My všetci vieme, že dosahovanie európskych cieľov v oblasti klimatickej stratégie závisí teda od pokroku, pokiaľ ide o možnosti uskladňovania energie a potom treba skrátka vypracovať dobrý zacielený dokument, pretože je jasné, že je dôležité, aby sme sa sústredili na dôležité témy. Jedna z týchto tém je pravdepodobne niečo, o čom by sme mali takisto hovoriť, to je otázka batérií a ďalších technológií. Chcel by som pripomenúť, že napríklad Dvor auditorov minulý rok E, vníma Európsku úniu ako na druhom mieste, pokiaľ ide o výrobu batérií, takže treba sa sústrediť predovšetkým na litiové baterky, tak ako to robíme, ale pokiaľ ide o tento segment, je ťažké mať, byť konkurencieschopný, pretože tri štvrtiny výrobných nákladov sa týkajú iba súrovín a my vieme, že trh je dominovaný eh, čo možno najnižšími cenami. Je tu veľká konkurencia, takže treba sa pravdepodobne sústrediť a zamýšľať nad eh, eh, tými novými technológiami, takisto určité prelomy technologické v najbližšie, buď napríklad solid, tzv. solid state baterky alebo chemické látky, aby v budúcnosti Európa mala aj určité technologické výhody. A druhá vec, e, to je odbúranie tých bariér. Na európskej úrovni vieme, že ten balíček jasné, čistej energetiky a energie rieši niektoré z týchto vecí, ale sú tu legislatívne prekážky, ktoré treba odstrániť na to, aby sme zlepšili ten rozvoj v tejto oblasti, pokiaľ ide o technológiu uskladňovania energie. A takisto je tu aj otázka Eh, bezpečnosti dodávok, nákladov. Takisto, pokiaľ napríklad ide o batérie, vieme, že Čína vlastní 50 lítia a kobaltu. A to ešte tu je otázka národnej podpory. Treba analyzovať to, aké opatrenia na národnej úrovni môžu byť vyčlenené mm, do tejto oblasti, pokiaľ ide o budovanie kapacít na skladovanie energie. Takisto treba zvážiť že čo treba zmeniť, pokiaľ ide o nové pravidlá štátnej pomoci v období po roku 2022. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja vám. A posledný dostane slovo tieňový spravodajca za GUE, pán Georgios Georgiou. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za oznámenie jej och, alebo ochoty z jej strany venovať sa týmto skutočne vážnym problémom, pretože ja si myslím, že toto by mohlo pomôcť realizovať niektoré z tých cieľov, ktoré máme v oblasti boja proti klimatickým zmenám, si myslím. Doposiaľ, bohužiaľ, ešte stále nie je možné bojovať proti takým katastrofám ako záplavy alebo suchá. Nedá sa tomu vyhnúť a preto je veľmi dôležité vyvinúť taký energetický systém, ktorý bude produkovať menej emisí CO2. Tak, a to si vyžaduje väčšie nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie. Tak, ako to v súčasnej chvíli momentálne vyzerá, sú potrebné opatrenia, nie ďalšie pekné slova a vyjadrenia, pretože energia je verejným dobrom a cieľom musí byť, aby sme uskladňovali energiu tak, aby bola zlepšená energetická bezpečnosť a aby energetická chudoba bola potieraná. Ja takisto považujem za absolútne dôležité to, aby všetci ľudia občania mali prístup k novým technológiám, pokiaľ ide o možnosti uskladňovať energie, pretože podľa môjho názoru Európska únia musí členským štátom ozrejmiť to, že sú potrebné nové infraštruktúry, pokiaľ ide o uskladňovanie energie. A na záver by som poukázal ešte na zemný plyn. Zemný plyn je takým prechodným palivom, teda až do tej doby, kedy bude v podstate možné v plnej miere využívať zdroje obnoviteľnej energie. A toto je vlastne aj ten smer, v akom budeme predkladať my naše pozmeňujúce návrhy. Budeme spolupracovať so spravodajkyňou a s ostatnými tieňovými spravodajcami a budeme to robiť konštruktívne na to, aby sme mali čo možno najlepšiu správu. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte 4 krátke vstupy, jednominútové. Kolegovia, nech sa páči. 5 už je. 3 minúty dostane slovo aj komisia na záver, aby mala možnosť reagovať pani spravodajkyňa, pani Gamon. Takže teraz dostane slovo pán Pekarinen. Ďakujem veľmi pekne. Dve veci. Baterky a CCS tieto, tu sme v plnej miere závislí, pokiaľ ide o výrobu, ktorá sa deje v Číne, to je veľký faktor, a takisto sme závislí od surovín z takých krajín ako napríklad Demokratická republika Kongo a zase Čína, pretože Kongo produkuje zhruba 60 kobaltu, ktorý je veľmi dôležitou surovinou v tejto oblasti. Komisia vypracovala akčný plán, je to prvý krok vlastne, e, aby sme išli správnym smerom, ale potrebujeme veľké množstvo nových aktivít v tejto oblasti a preto očakávam, že komisia v tejto oblasti bude oveľa aktívnejšia ako doposiaľ. A pokiaľ ide o CCS, chcel by som povedať, že pred pár rokmi sme si mysleli, že CCS bude teda reakciou na viaceré problémy v krajinách, ale nebolo tomu tak. A teraz, keď vlastne cena emisí za tonu CO2 je zhruba na úrovni 25 až 30 eur, tak ja vychádzam z toho, že nebude možné v budúcnosti vytvoriť technológiu CCS a v tomto duchu je veľmi dôležité, aby keď budeme my produkovať pro, program Horizont, aby sme vyčlenili teda peniaze už pre túto technológiu. Je možné, že nám to teda pomôže. Možno z dlhodobého hľadiska nepo... Myslím si, že z dlhodobého hľadiska eh, by sa to dalo, ale pokiaľ ide o tých 20-30 rokov, je veľmi dôležité, aby sme rozvíjali aj tieto technológie. Ja si teda myslím, že táto správa z vlastnej iniciatívy by mohla e, ísť cestou nových nápadov a že úspeje, pokiaľ ide o ich realizáciu na úrovni výborov a na úrovni komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme teda už 6 prihlásených kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Teraz dostane slovo pani Kumpula na 3. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Zdá sa, že to je veľmi dobrá správa a problém je teda, ako to budeme realizovať. My vieme veľa o batériách a máme tu nový mandát, kde pán Ševčovič je zodpovedný za to, aby realizoval stratégiu v tejto oblasti. Potrebujeme ekosystém na úrovni Európy. Máme jednoducho e, zdroje a napriek tomu využívame lacné materiály z Konga. My produkujeme iba 3 batérií v Európe a zvyšok sa importuje z Ázie a z ďalších kontinentov. Takže musíme vytvoriť náš udržateľný ekosystém, ktorý pôjde vlastne z tej bane, kde sa vyprodukujú suroviny smerom do recyklácie a recyklované zdroje musia byť v rámci objavého hospodárstva takisto dôležitým prvkom. Táto správa môže priniesť veľkú zmenu. Uvidíme, ako nariadenie ten E bude revidované, či podporíme elektrické systémy, aby tam boli obsiahnuté aj batérie a kúrenie. A po tretie, výskum je veľmi dôležitý v tejto oblasti, pokiaľ ide o technológie batérií, ale aj pokiaľ ide o materiály, suroviny. My vieme, doposiaľ sme si mysleli, že iba ohrievanie vody je dobré, ale sú tu ešte iné materiály, ktoré by dokázali lepšie e, niesť teplo ako voda. Ďakujem pekne, pán Buchner za zelených. Ďakujem pekne. Ja by som sa teraz sústredil na tie veľké sklady energie, napríklad stabilizácia siete alebo potreba priemysl. Takže tu kvôli energetickej hustote a schopnosti uskladňovať energiu iba tu možnosť chemického uskladňovania. Viackrát sa tu spomenul vodík ako nosič energie a ja by som chcel zdôrazniť to, že pokiaľ ide o elektrolízu, tam máme nie iba vodík, ale celú paletu elektrolitov, elektrolitických procesov, takže nesústreďme sa teda jednostranne iba na vodík. Druhá veľmi dôležitá pripomienka je to, že by sme mali pracovať prierezovo cez sektory, napríklad pokiaľ ide o vysokoteplotnú elektrolízu, tu máme, e, tu máme spätné prevo, spätný prevod prúdu, je to oveľa lepšie ako akákoľvek elektráreň alebo tepelná elektráreň pokiaľ ide o účinnosť. To znamená, tieto metódy fungujú, ale predovšetkým vtedy, keď je to kombinované napríklad, pokiaľ ide o potrebu e, vodíka v oceľovom priemysle, pretože vlastne vtedy dostaneme zadarmo tú potrebnú horúcu paru. Takže ja apelujem na to, aby sme zmýšľali prierezovo cez sektory a nesústredili sa iba na jeden. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Buchner. Ďalší prihlásený je pán Kohut. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokračovať po polsky. Chcel by som zdôrazniť to, že tieto investície, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú našich budúcich energetických projektov, sú veľmi dôležité. Ale čo je ešte dôležitejšie, je to, aby sme aj naďalej komunikovali s našimi občanmi a treba povedať, že takýto sociálny konzultačný proces je vždy dôležitý. A pokiaľ ide o vlády, napríklad u nás bolo prijaté rozhodnutie aj o tom, že kto dostane dotácie a kto nie. Takže tie zelené projekty, ktoré prichádzajú z Európy, aspoň my dúfame, budú predmetom takéhoto konzultačného procesu. Európsky občania nemôžu predsa platiť e, tieto náklady, predovšetkým, ak to nebolo s nimi odkonzultované. Takže ja dúfam, že to bude pozitívne pre nás aj pre ostatných. Prepačte, ďalší prihlásený. Nevideli sme, že ste boli prihlásení. To je v poriadku, pán predseda. Hovorí pán Nika. Aspoň pokiaľ ide o mojich rumunských poslucháčov, povedal by som to teda aj po rumsky, pokiaľ ide o uskladňovanie energie, je veľmi dôležité, že o tom teraz hovoríme, pretože doposiaľ táto téma bola považovaná zo strany viacerých ľudí ako isté tabu. Potrebujeme teda adekvátne technológie, adekvátne technológie uskladňovania energie. Máme tu tzv. Green Deal, máme tu dekarbonizáciu. Bez uskladňovania je veľmi ťažké vôbec venovať sa tejto veľkej téme nejako vážne. V súčasnosti treba povedať, že iba 1% akumulácie nie je hydroelektrické. To znamená, je to energia, ktorú tu máme už 180 e, rokov a v podstate e, je tá výzva pred nami veľká, takže treba diverzifikovať technológiu pokiaľ ide o uskladňovanie, musíme nájsť alternatívne zdroje uskladňovania, ktoré sa budú môcť veľkoplošne vyrábať a budú teda aj z finančného hľadiska prístupné, pokiaľ ide operátorov, ktorí sú zodpovední za uskladňovanie energie. Či už teda ide o operátorov v tejto oblasti. Takže Horizont Európa musí masívne investovať práve do týchto technológií, tak aby sme našli skutočné riešenie pre túto oblasť. Áno, máme tu elektrické batérie, ale to nie je to jediné riešenie. Hovorilo sa tu o vodíku, to je pravda, práve pokiaľ ide o kontext nového Green Dealu, to je jedno z najhlavnejších riešení spomínané v tomto dokumente, ale sú tu aj iné riešenia, ktoré nie sú až tak veľmi zohľadňované, pretože sú veľmi drahé. Avšak treba urobiť to, aby sa znížili tieto ceny. Teraz ešte dostane slovo pán LR za EPP, nech sa páči. Už tu teda boli povedané niektoré veci, pokiaľ ide o výhody a nevýhody technologické, ale myslím, že obsiažnosť tejto správy je to, že tu nejde iba o vymenovanie nejakých jednotlivých možností uskladňovania energie, ale musím sa zamyslieť aj nad tými plauzibilitami hospodárskymi, a musíme sa zamyslieť aj nad tým, a to tu už bolo povedané, že do akej miery je to súčasť priemyselnej stratégie a musíme veľmi jasne pomenovať, a to je pravdepodobne aj bolestivé pre niektorých tu prítomných, že sa tu síce hovorí o technológiách, ale potom v členských štátoch vidíme, že niektorí z tých prítomných, ktorí tu síce hovoria o technológiách, ale potom v členských štátoch potom hatia, bránia tomu regulačnému rámu, pokiaľ ide o uskladňovanie. V Európe máme problém, Eh, že pokiaľ ide o tie uskladňovače energie, ktoré máme, vždy máme protipol proti tomu. Keď hovoríme, že chceme energiu spliňovať, tak vždy tu je pro, pro, niekto proti. Takže to sú dva aspekty, ktoré sú dôležité. Pokiaľ ide priemyselno-politický koncept, treba to zosúľadiť nemá vôbec význam robiť e, na základe princípu power to gas, ak toto vyčleníme zo sektoru mobility, potom napríklad, pokiaľ ide o cenu vodíka, tu treba takisto zohľadniť. A to preto, aby sme potom dokázali eh, produkovať vodík pre priemyselné potreby. Ja si myslím, že to treba zaradiť do všetkých týchto reťazcov a zároveň jasne pomenovať aj to, že tie hlavné problémy sú predovšetkým tie, že vždy sú tu najrozmanitejšie odpory v jednotlivých členských štátoch. To takisto je súčasťou tejto správy, pretože inak to bude iba vymenovanie nejakých vízií, nových technológií a to v realite zlyhá. Ďakujem, pán Heller. A posledné dva príspevky, pán Casales. Ďakujem za slovo. V prvom rade je mi jasné, že podobne ako aj pani spravodajkyňa, aj niektoré ďalšie vyjadrenia e, naznačovali, že je tu jasná tendencia k dekarbonizácii a mali by sme využiť všetok potenciál obnoviteľných zdrojov, ktorý existuje. Sú tu dve možnosti využitia. Jednak prepojenie sústav, čiže takto dosiahnuť e, tie ciele, treba napríklad v Španielsku sme toho osvietkami, ako sa prepájajú medzi sebou jednotlivé regióny. Čiže dôležité je mať schopnosť prepojiť eh, prenosové sústavy v rámci Európy. Čiže je jasné, že uskladňovanie je dôležité a chcel by som vysloviť určitú výzvu. Podobne ako sme to urobili pri solárnej energii, viaceré krajiny eh, naozaj veľmi zdôrazňujú túto formu získavania energie, ale zároveň máme povinnosti voči priemyslu, takže mali by sme pomôcť na tomu, aby sa tieto nové technológie mohli e, rozbehnúť v praxi. Aby sa tieto nové stratégie mohli prevteliť do praxe. Aby sme neboli závislí na čínskych batériách. Okrem toho, e, samozrejme, predložíme aj pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Last but not least. E, ďakujem, pán Gruller, ako posledný. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravdajcovi za jeho prácu. Elektrína sama o sebe je ťažko skladovateľná a mnohé z týchto techník, ktoré sú dostupné na hľadanie riešení, ešte nie sú vyvinuté. Čiže musíme inovovať, musíme skúmať všetky možné cesty, ale to všetko možno robiť iba v rámci celoeurópskeho spojenectva. Čiže je potrebné vypracovať stratégiu, treba e, vyzývať komisiu, aby na tom pracovala. Čiže je potrebné vypracovať E, vytvoriť takúto Európsku alianciu. Napríklad v prípade um, batérií, napríklad e, Jonovo e, li, litiových batérií, kde sa sodíkových batérií, ktoré nevyužívajú litium, alebo vytvoriť Európsku alianciu pre vodík. Toto je téma, kde môžu viaceré krajiny spolupracovať. Komisia organizovala eh, minulý týždeň deň venovaný tejto téme. Konalo sa to v Štrasburgu, žiaľ my sme tam nemohli byť zastúpení. Eh, keď hovoríme o skladovaní energie, musíme hovoriť o možnostiach uskladňovania energie v, eh, pri, vo, v, v vesmíre, pretože vesmír je ideálnym miestom napríklad na solárne panely. Je možné takýmto spôsobom spôsobom generovať veľa energie. Napríklad e, vo svete e, sa kto... Skrátka, e, pokiaľ ide o únik uhlíka, tak toto je jedno z možných riešení, je ale potrebné, aby sme na tom pracovali spoločne. E, ďakujem. E, ešte budeme mať možnosť diskutovať o otázkach súvisiacich s vesmírom, takže možno, že by sme sa mohli zmieniť aj o tejto téme. Máme tu aj zástupcu Európskej komisie, pán Stefan Mozer, ktorý dostane 3 minúty na svoje vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne. E, som veľmi rád, že tu môžem byť a v mene komisie skutočne vítame túto správu Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy o uskladňovaní energie. Čo robiť ďalej, na čo sa sústrediť, ako zlepšiť situáciu. Je jasné, že už teraz máme položený základ na to, ale je potrebné urobiť oveľa viac. Je potrebné pracovať aj v rámci Európskeho ekologického dohovoru, príjmania e, nástrojov, ako je nástroj flexibility. Tento sa môže vzťahovať aj na zásobovanie energiou. E, musíme vychádzať z trhových e, zásad, ale trh potrebuje podporu. Potre, potrebuje podporu e, dobre fungujúceho regulačného rámca v rámci EÚ, ale aj na úrovni členských štátov. Práve tie musia zohrať kľúčovú úlohu v kontekste zlepšovania situácie, napríklad pokiaľ ide o uskladňovanie energie, energie, vytváranie zásobníkov energie, kde sa musí vychádzať z národných zájmov, pretože nie všetky štáty EÚ majú rovnaké podmienky, majú rôzne silné slabé stránky, majú rôzne geografické podmienky, rôzne prírodné zdroje, čiže členské štáty to musia prijať vlastnú zodpovednosť, ale zároveň musia poskytovať národnú podporu. E, hovorili sme už o tom v rámci Horizontu 2020, Horizontu Európa, aj aj pokiaľ ide o budovanie infraštruktúry, projekty, projekty v oblasti infraštruktúry, ako aj poskytovanie e, priestoru na lepšie usmernenie týchto aktivít. Potrebujeme klimaticky neutrálny prístup. Hovorili sme už o tom, že nie je možné teraz si vybrať iba niektoré technológie, ktoré by mali byť uplatňované. My musíme zaujať strategický prístup, musíme riešiť e, existujúce prekážky s tým, aby všetky zainteresované strany mohli vstúpiť do tohto procesu, aby bolo možné nájsť najlepšie riešenia pre je jednotlivé potreby, ktoré máme. E, takisto je potrebná veľmi úzka spolupráca v medzinárodnom e, meradle. Je potrebné, aby sme využívali dostupné zdroje, aby sme robili hodnotenia primeranosti, napríklad pokiaľ ide o možnosť integrácie e, zdrojov energie, integrácie zásobníkov energie a takisto musíme zabezpečiť interoperabilné systémy, aby sa zabezpečilo celé, celoeurópske e, zásobovanie a uskladňovanie energie. Chcel by som sa vám poďakovať zo strany komisie za vašu prácu, aj za e, konzultačnú pomoc a e, tak aby sme mohli vypracovať našu stratégiu e, integrácie inteligentných sektorov. Ďakujem veľmi pekne. Komisia pracuje na tomto dokumente. Ďakujem, ďakujem pán Mozer a teraz dám slovo nášmu spravodajcovi na odpoveď a našej spravodajkyni na odpoveď a závery. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj kolegom za ich e, vstupy, ďakujem za ich e, príspevky a ďakujeme pánovi Mozerovi za jeho reakciu. E, verím, že budeme môcť výsledky tejto štúdie zaradiť do tejto správy, pretože je veľmi dôležité mať prehľad už existujúcich možností uskladňovania energii v jednotlivých krajinách. Chcela by som však povedať ešte niekoľko vecí, budem ale hovoriť po nemecky pre pána kolegu Ehleru. Nejde tu o nejaké vymenovanie týchto technológií, s tým súhlasím. Nejde o to. Musíme však uznať, že sú tu niektoré, ktoré sú vhodné na trh, ktoré sa využívajú, sú tu určité výzvy, niektoré z nich ste spomenuli, napríklad čerpadlové uskladňovače a v niektorých bodoch súhlasím, napríklad v tom, v Rakúsku je častokrát ťažké naložiť s tými protestami, keď tu ide o veľké zámery stavebné, ale predsa len myslím si, že treba poukázať aj na to, že politika musí byť schopná zaangažovať ľudí, pretože sú tu aj úplne iné príklady v Európe, kde to funguje oveľa lepšie, pokiaľ ide o takéto veľké projekty. Napríklad nejde síce o európsku krajinu, ide o krajinu EÚ, ide o Švajčiarsko, ako napríklad sa riešia tieto problémy. Tam sú úplne iné podmienky, to súhlasím, ale ako sa tam sú, spolupracuje s občanmi na to, aby sa objasnilo to, aké sú tu súvislosti. A ja si myslím, že ten argument energetickej zveny je veľmi kľúčový a že si to vyžaduje určitú zodpovednosť aj na úrovni politiky vysvetliť to, že prečo napríklad tam, kde je vlastne takýto luxus, e, že fungujú, pracujú s takýmito čerpadlami, že aký veľký význam, aby sa to potom aj využívalo, ale zohľadňovala sa aj efektívnosť a aby e, neišlo sa teda cestou malých elektrární, e, pretože vidíme, že máme pekné rieky v Alpách, ale treba ísť cestou hlavne tej účinnosti. A ja si myslím, že to treba spomenúť a povedať, že treba spolupracovať na to, aby sme našli dobré spoločné riešenie a e, správa má vlastne zabezpečiť určitý prehľad o tých technológiách, ktoré máme k dispozícii, pretože sú tu viaceré výzvy, ktoré prezentujú Spomenuli sa to jednotlivé podmienky a rozdiely medzi členskými štátmi a s tým súvisia aj jednotlivé rozdielne technológie, ktoré treba využiť. Ja si tento návrh považujem za veľmi dobrý, keď sa napríklad pozrieme na priemyselnú stratégiu, či to tam má nejaké miesta. Budem sa tešiť, keď budete nejaké vstupné informácie v budúcnosti dodávať. Myslím, že by sa to podarilo. Pokiaľ ide o pána Buchnera, áno, nejde tu nejaké obmedzenie sa iba na vodíky. Samozrejme, v tejto otázke s vami v plnej miere súhlasím a tešila by som sa, ak by ste takisto mohli spolupracovať v budúcnosti. A pokiaľ ide o význam práce naprieč sektormi, s tým takisto súhlasím, treba to zdôrazniť v správe veľmi jasne, že toto je veľká súčasť tej správy. Aby som teda ukončila eh, po nemecky, ešte pokiaľ ide o pani Lima, Áno, mm, zabezpečenie energetických dodávok, energetická bezpečnosť, to je veľmi dôležité, treba to zohľadniť, vidím, že tu je veľká zodpovednosť, ale myslím, že to je možné, veď predsa na to sme tu, preto tu teraz o tomto hovoríme, veď to predsa úzko súvisí so skladovaním energie. To je to pojivo. A keď ešte tie zmeny, ten prechod v jednotlivých oblastiach iných nie je ešte doriešený. Práve na to sme tu. A napríklad to e, ústredné kúrenie to máme aj v Nemecku. A teraz prejdem do angličtiny, pretože ťažko sa to hovorí inak. E, chcela by som sa poďakovať kolegom všetkým tieňovým spravodajcom za ich e, veľmi účinnú pomoc e, a prispenie a ich príspevok. Pred dvoma týždňami sa konalo stretnutie s tieňovými spravodajcami. Ich e, pripomienky boli veľmi cenné a pomohli nám e, urobiť potrebnú analýzu a prijať spoločný prístup, aby sme získali podporu v tejto veľmi dôležitej téme, pretože potrebujeme naozaj spojiť svoje úsilie Nechcem e, už dlho hovoriť. Z časových dôvodov to prvé stretnutie, ktoré sme mali, to bolo toto, bolo veľmi konštruktívne a veríme, že budeme môcť v tomto duchu naďalej spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým ostatným kolegom, ktorí prispeli do tejto rozpravy. Ďakujem za diskusiu o správe, za výmenu názorov. E, teraz e, od uskladňovania energie prechádzame do vesmíru a chcel by som e, teraz vyzvať e, predstaviteľov e, agentúr, ktoré patria do našej kompetencie. Najprv to je pán Karlo Desdorides, ktorý je výkonným riaditeľom agentúry GNSS. E, Prvom, najprv sme chceli zavolať predstaviteľov oboch agentúr, ale žiaľ pán Werner, ktorý je generálnym riaditeľom Európskej vesmírnej agentúre, tu nemôže byť dnes s nami, ale dohodli sme sa, že ho pozveme na niektoré z našich ďalších zasadnutí vo februári alebo v marci. Ale máme tu dnes pána Desdorides, ktorý a teda máme tu zastúpenú iba jednu agentúru a preto navrhujem, aby sme našu diskusiu obmedzili iba na e, jednu hodinu, pretože o e, pol druhej budeme mať e, stretnutie s pani podpredsedničkou Vestager a čaká nás veľmi zaujímavá diskusia. Chcel by som vás poprosiť, aby ste tí, ktorí odchádzate z miestnosti, tak urobili podľa možnosti čo na, bez hluku. A, pán, pán Des Dorides teda predstaví svoju organizáciu a jej aktivity, ale skôr, než mu odovzdám slovo, by som chcel zdôrazniť, že konkrétna otázka výpadku Galilea nebude dnes predmetom našej diskusie, pretože na túto tému sa vzťahujú osobitné bezpečnostné pravidlá a pravdepodobne sa bude o tom hovoriť 18. februára. Pán Desdorides, máte 10 minút na vaše prvé vystúpenie, v rámci ktorého nám predstavíte agentúru, priority, jej úlohy, ako aj pohľad na súčasné dôležité otázky, ktoré sú predmetom európskych diskusí. Potom poprosím koordinátorov alebo ich zastupcov, alebo ostatných kolegov, ktorí budú mať záujem o vystúpenie. E, samozrejme tam aj pán Salini. A napokon e, e, pán Desdorides odpovie na vaše e, vystúpenia a e, samozrejme e, máme tu pritomnú aj Európsku komisiu, takže keď je zástupca, bude mať, možno, bude mať záujem o vystúpenie, tak dostane túto možnosť po ukončení týchto pripomienok poslancov. Ďakujem teda, pán Desdorides, že ste prišli medzi nás a teším sa na vaš, vašu informáciu o eh, agentúre, ktorú vediete. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň želám všetkým a ďakujem vám za možnosť vystúpiť a um, predstaviť um, vesmírny program EÚ a hlas Európskej agentúry GNSS. E, mám k dispozícii 10 minút a budem ich venovať konkrétne trom bodom. Poprvé, e, niektoré úvodné informácie o agentúre, jej celkových e, výsledkoch. Potom budem hovoriť o tom, čo nás čaká vzhľadom na nariadenie, ktoré začne platiť od e, januára budúceho e, roka. Je to e, vec, ktorá sa bude týkať novej agentúry GNSS. A napokon budem hovoriť aj o našej trhovej pozícii, kde sa nachádzame a aké veci očakávame v budúcnosti. Tak najprv, čo to je GNSS? Je to agentúra, ktorá sa v uplynulých v 8 či 10, 9 eh, rokoch rýchlo rozvíjala. Máme teraz eh, náš 400 členov, eh, teda zamestnancov, ktorí nesídlia iba v Prahe, ale aj v ďalších pracoviskách, pôsobiskách v Paríži, v Madride, v Holandsku a máme jedno takéto pracovisko aj v Toulouse Dve operačné strediska e, sa konkrétne venujú otázkam bezpečnosti a jej monitorovania, monitorovania systémov. Chcel by som zdôrazniť, že tieto strediska týchto strediskách pracujú zamestnanci nepretržite 24 hodín denne. Chcel by som sa teraz zamerať na dve hlavné eh, osy našej práce. Poprvé to je poskytovanie služieb. Eh, služby pre EGNOS. EGNOS to je regionálny systém. Regionálny znamená európsky. A tento doplňa e, činnosť GNSS pre civilné letectvo. A ďalej je to poskytovanie služieb pre Galileo. My sme prevzali túto úlohu od 1. januára 2017 a podľa mňa ten najlepší spôsob, ako vás informovať o výsledku e, prevzatia tejto zodpovednosti je, keď vám porozprávam o tom, akým spôsobom e, nás e, vníma trh. EGNOS, e s ktorým sme začali spolupracovať v apríli 2011, čiže pred niečo menej než 9 rokmi, výsledkom tejto spolupráce je, že vyše 50 runway of Európy e, práve využíva tento systém EGNOS. E, okrem toho, všetci najväčší výrobcovia lietadiel, ako sú Airbus alebo Boeing, E, ponúkajú nové e, modely s, so systémom EGNOS na palube. Teda hovoríme o vyše 350 letiskách na, v celej Európe, ktoré využívajú túto novú technológiu. Je to technológia, ktorá je niekedy opisovaná ako taká, ktorá um, má veľmi um, na, uh, e, to, to je proste systém, uh, najdôležitejšia technológia po vynáleze radarov. Teraz Galileo. Galileo eh, znamenal aj eh, prevzatie nových úloh agentúrov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb pre systém Galileo. Eh, už tri roky sa nám darí dosahovať alebo používať vyše 1 miliardy či obsluhovať vyše 1 miliardy zariadení, predovšetkým smartfóny, ktoré využívajú služby Galilea. Toto je veľmi e, výrazný úspech Galilea za posledné roky. Mohol by som dokonca povedať, že výsledky prevyšujú naše očakávania spred troch či štyroch rokov. E, Čo je v pozadí za týmto? Je to systém, ktorý funguje celkom dobre, systém, ktorý naozaj má dobrú výkonnosť, je to niečo nového, niečo ešte navrh popri tým navigačným systémom, ktoré existujú vo svete. A výsledok je práve to, čo e, vykonáva agentúra. Tu je len o ten signál, ktorý sa vysiela do vesmíru, ale pre našu agentúru je dôležité aj to, že sa vlastne urobí také premostenie smerom k užívateľom. Toto je ten kľúčový faktor z hľadiska toho, ako nás vníma trh. To znamená, že sa priblížime ku zákazníkom, k užívateľom, aby sme im pomohli samým sa rozhodnúť. A určite, že keď hovoríme o miliarde, je to veľká investícia a určite e, týmto najlepšie zodpovedávame aj otázku, prečo Galileo. Čiže podniky videli v tomto systéme Galileo veľkú príležitosť, aby mohli byť konkurencieschopné na trhu. Takže je jasné, čo potrebujú a investujú do tohto zariadenia. A samozrejme, my sme za to, aby sa im pomáhalo finančne, aby sa dostali na trh. Myslím si, že ten najlepší index alebo najlepšie číslo, ktoré vám môžem poskytnúť v tomto zmysle, je toto. Možno ste si vedomi toho, že agentúra z prvého roka vydáva výročnú správu o fungovaní na trhu a v podstate sa tam odzrkadľuje situácia vo svete. A samozrejme na našej webovej stránke GSA sa k tomu môžete zdarma dostať prirodzene. Čiže zoberme si prvých 100 dní po vydaní tejto správy sme obdržali viac než tisíc, pardon, 10 tisíc stiahnutí kde, z rôznych častí sveta. A proste ľudia majú záujem zoznámiť sa s týmto systémom. A ak by som to dokončil z hľadiska toho, na čo sa naša agentúra zameriava, aspekt bezpečnosti, to je tiež dôležitý rozmer, pre program GNSS, nielen preto, že jeden z tých zašifrovaných signálov sa zameriava na inštitucionálnych užívateľov, teda vrátane obrany, ale okrem toho aspekt bezpečnosti sa stáva veľmi dôležitým pre akýkoľvek komerčne používaný kľúčový systém. A kybernetická bezpečnosť to je len jeden z aspektov. Ale Ide o systém, ktorý vstupuje do našho života tak, do te, tak významne, tak z tohoto aspektu je to veľmi dôležité uvažovať aj o tejto stránke. Asi 10 európskeho HDP súvisí do takej či onakej miery aj s GNSS, teda s, s určovaním polohy. A v tomto zmysle aj regulácia, teda predpisy sú tiež dôležité, napríklad nové nariadenie, ktoré vstúpi čoskoro do platnosti a stanoví potom nový právny rámec pre vesmírny program. Dovolte mi ešte povedať niekoľko slov, prečo je to dôležité pre GNSS a aj pre našu agentúru GSA. Hovoríme tu o skúsenosti, o skúsenostiach, ktoré sme nadobudli za uplynulé roky. V prvom rade GSA stráca alebo už sa natoľko nezameriava na navigáciu, ale zameriava sa na nové vesmírne aspekty a nové programy, tie ako je Kopernik, Kopernikus SSA a ďalšie, ktoré ešte len prídu. Čiže Európa má prospech z aktivít našej agentúry aj v oblasti bezpečnosti. Samozrejme, veľmi rád sa k tejto téme ešte podrobnejšie vrátim, keď si budete želať. Dovolte niekoľko slov k výsledkom, ktoré súvisia s trhom. Zamerám sa na tie hlavné. Začnem tým, že je tu ten masový trh, teda smartfóny. Môžeme povedať, že viac než 30 najznámejších e, značiek si zabezpečujú e, kompatibilitu so systémom Galileo. Postupne sa to stáva celosvetovo štandardom. Čiže všetky nové e, tieto smartfóny majú aj systém Galileo v sebe už zabudovaný. Okrem toho, 25 automobilových výrobcov tiež si vyčlenujú do nových modelov vozidiel aj systém Galileo. Toto je určite aj vďaka e, nariadeniu, ktoré vstúpilo e, do platnosti v apríli 2018, ak sa nemýtim. Ale sú to ešte aj tie budúce autá, tie viac automatizované, tak pre tie bude tento moderný systém ešte viac uplatniteľný. Sú tu nové vlastnosti, ktoré prináša Galileo. Pred niekoľkými týždňami sme testovali automatické vozidlo, ktoré využívalo systém Galileo s tým, že tam bola automatizácia na úrovni 4 z celkovo existujúcich úrovní, ktorých je 5. Čiže aj automobilový sektor využíva teda EGNOS napríklad. V letectve, tu som už naznačil, že EGNOS znamená veľký prelom. A pokiaľ ide o bezpilotné lietadlá, teda drony, tam tiež nastáva veľký rozmach a tam som vytro- vytvorili viac než 150 e, modelov príjimačov, teda viac od e, mnohých výrobcov, ktorí využívajú práve EGNOS a Galileo. Ďalej, ďalší sektor. V Európe máme viac než 40 tisíc e, takých systémov, kde sa využívajú Galileo aj na riadenie aktív. Napríklad e, tu hovoríme o železniciach, napríklad pri signalizácii. Teda železnice proste sú veľmi dôležitý sektor, aj keď e, tam existuje väčšia fragmentácia a nie vždy je tam tendencia k inovácii ale aj tam e, sa rozširujú naše aktivity ďalej. Námorná doprava, 20 príjimačov, e, v, vo svete, e, v námorníctve, teda využíva systém EGNOS a Galileo. Čiže tu by som ukončil zatiaľ svoje expoze a len som sa pokúsil naznačiť vám, do akej miery doteraz uspelo e, aj na trhu systém Galileo a EGNOS. Ďakujem pekne pánovi Doridesovi za jeho úvodné slova. Naozaj uviedol veľmi zaujímavé čísla. Ešte raz e, Ďakujem, pán Des Dorides za vaše slova a teraz dávame priestor pre vaše vyjadrenia. Začneme najprv koordinátormi, respektíve ich náhradníkmi. Najprv má slovo pán Salini a potom ostatní nech sa páči. Samozrejme, kolegovia zo sekretariátu e, spíšu zoznam prihlásených rečníkov. Takže nech sa páči. Pán Salini bude vlastne našim partnerom v tomto prípade. Áno, je to. Takže je to odborník. Takže nech sa páči, pán Salini je vlastne sprav, spravodajcom pre vesmírny program. Ďakujem za slovo, hovorí pán Salini. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Destorisadesovi za to, že naozaj už teraz vlastne prichádza eh, ku záverečnej fáze svojho pôsobenia v rámci agentúry GSA a chcem mu zablahoželať k vynikajúcej práci, ktorú doteraz odviedol. Dnes hovoríme napríklad o otázkach rozpočtu a tak by som sa zameral v prvom rade na peniaze, aspoň v tej úvodnej časti. Vieme, že USA sa rozhodli investovať 22,6 miliard len na rok 2020 na vesmírne účely. My sa snažíme dodržať tých 16 eh, miliard, čo sme si my stanovili na nastavené sledujúce roky Samozrejme, bez investícií nemôžeme hovoriť o vesmírnych otázkach pre Európu. Rozhodnutie ESA z roz, ohľadne rozpočtu, myslím, 14,5 miliard na 3 roky, to je dobrá správa, ale to nestačí. Musíme sa rozhodnúť my ako Európska únia, predovšetkým, pokiaľ ide o GSA, musíme sa proste rozhodnúť, koľko investovať do Galilea, do systéma Copernicus. To, je, to sú staré tradičné programy, ale musíme investovať aj do nových programov, ako SATCOM, čiže SSA, ako ste už povedali. Musíme hovoriť jednohlasne Európa. A to nie je také jednoduché. Viete, že existujú v rámci Európskej únie aj rôzne prístupy k niektorým otázkam a niektoré krajiny majú prístup zameraný skôr na obranu. Iní, iné štáty, povedzme, viac zvorazňujú tú civilnú stránku. Ale keď hovoríme o riadení a správe, tak e, sa snažíme dosiahnuť spoločný prístup a preto e, musíme na tom výrazne popracovať, hlavne v tej záverečnej fáze, aj v súvislosti s rozpočtom. A musíme završiť aj e, rokovania ohľadne roz... riadenia a správy, pretože ešte ostávajú aj z hľadiska rozpočtu niektoré položky otvorené. A z hľadiska Európskeho parlamentu, tak máme tu ozaj veľmi dobrý všeobecný prístup k tejto e, významnej výzve. A konkrétne je to pre nás veľmi veľká výzva, tento vesmírny aspekt. A myslím, že práve ITRE je ako výbor na toto zameraný a našim zámerom je veľmi sa sústrediť aj na aspekty priemyslu z hľadiska vývoja. Je tu mnoho otázok aj zo strany občanov a môžeme sa pokúsiť vytvoriť povedal by som, e, na šitú odpoveď pre našich občanov. Hej, bude to tak na šité. Je škoda, že že proste e, často si ľudia myslia, že GPS poskytuje e, Galileo. Ale pritom Musíme teda investovať aj do komunikácie, pretože komunikácia neznamená iba to, že sa bude informovať. Je to vlastne aj spôsob, ako naozaj vytvoriť demokraciu a je to dôležité aj z hľadiska geopolitického, pretože ak moji občania nevedia, že investujem pre nich tak potom e, ani nevedia, že si môžu zvoliť tento európsky systém a používať ho. Čiže to je pre nás tiež veľká výzva. Potom je tu ešte ďalšia téma, ktorú chcem uviezť, pretože áno, je tu mnoho tém, ale je tu mnoho rôznych prepojení medzi e, vesmírnymi programami a ďalšími programami, ktoré tiež sú dôležité, napríklad aj Green Deal, zelená dohoda, alebo ekologická dohoda. A tam sa tiež dôrazňuje, aby všetko fungovalo efektívne. A Kopernikus je tiež veľmi dôležitá súčasť tohto programu. Alebo digitálna agenda, tiež dôležitý program. Bez výsledkov, ktoré dosahujeme my cestou vesmírneho programu, tak vlastne nebude efektívne fungovať ani ekologická dohoda alebo program zameraný na digitálne dáta. To by nakoniec zostal len taký slogan, také heslo bez obsahu. Keby sme nedokázali napríklad vytvoriť prepojenia, pred, pre, prepojenia medzi rôznymi programami. Hej. Takže myslím, že môžem povedať, že sme mali aj z hľadiska horizontu 2020 tiež e, veľmi jasnú líniu zameranú na vesmír a teraz e, nemáme nejakú rozpočtovú linku, ktorá je na to zameraná a podľa mňa je to chyba. Pretože keď investor z tretej krajiny, ktorá je mimo EÚ, keď ten investor vie, že je tu jasný rámec, právny rámec a rozpočtový rámec, ktorý sa zameriava na aspekt vesmíru, tak potom je jasné získať investíciu dokonca aj z tretich krajín a potom musíme na tom veľa popracovať. Teda. Máme pred sebou mnoho výziev, ale som presvedčený, že sme schopní završiť tieto rozhovory a rokovania a získať konkrétne návrhy pre rozvoj vesmírnych systémov a pritom vytvoriť aj veľmi dobrý vzťah, podľa mňa, medzi vesmírnym programom a programom zameraným na obranu. Pritom bude tam uplatnený ten civilný prístup, ale medzi týmito dvoma programy, programy bude veľmi dobrý vzťah a budú navzájom prepojené. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Salini, hovorí pán predseda, za skupinu Renew. Pán Grudlo. Ďakujem, pán predseda. E, niekoľko slov k agentúre E, v prvom rade by som sa chcel Karlovi de Dorides poďakovať za jeho vysvetlenia. Chcel by som eh, takisto vyjadriť ocenenie jeho práci, práci celej agentúry, pretože je to veľmi známa agentúra, čo nebolo celkom eh, tak, eh, keď začala fungovať, ale vy ste naozaj zaznamenali veľký úspech a viem, že vy po deviatich rokoch dobrého vetra v plachtách voľbách. Zrejme e, teraz ukončíte svoj mandát, ale práca vašej agentúry skutočne je vysoko uznávaná. Sú tu však dve veci, na ktoré by som chcel poukázať a poprvé to je ťažkosti s náborom nových pracovníkov, pretože potrebujete vysoko kvalitných pracovníkov a je veľmi ťažko získať vhodných pracovníkov pre GNSSA. Možno e, pretože Eh, je to naozaj eh, je, je potrebné, aby ste takisto mali možnosti eh, práce na skúšku a ďalej to sú zrejme finančné ťažkosti, ktoré, s ktorými sa stretávate. A, a pritom, že máte menej rozpočtových prostriedkov, tak vaše úlohy narastajú. Takže je potrebné, aby sa veľmi výrazne zvýšil pridelený rozpočet. Ja e, viem, že ste hovorili o tom, že, je tam, že tam pracuje e, v GSA robilo 20 e, ľudí, ale v GNSSA pracuje 2200 ľudí. E, e, nové nariadenie, e, o ktorom hovoril kolega Salini, poukazuje na riešenie otázok súvisiacich so správou a s spotrebou zlepšenie Ehm, ehm, pokiaľ ide o úlohu európskej vesmírnej politiky, komisia vydáva pokyny, ehm, prideluje rozpočet a GSA e aplikuje, ale poskytuje aj spätnú väzbu. Je samozrejme potrebné, pokiaľ by niečo nefungovalo, tak je treba na to poukázať, čiže musí tu dochádzať tejto výmene medzi všetkými aktérmi. To nie je možné, aby dochádzalo k nejakému boju medzi operátormi. Je potrebné, aby sa tento e, táto situácia v, posledn- e, v budúcich rokoch zlepšila. E, pokiaľ ide o 16 miliard pre túto agentúru, tak e, toto je návrh komisie, ale Európsky parlament navrhol 16,9 miliardy pre vesmírnu agendu. Neviem, či toto je celý rozpočet, ktorý máte k dispozícii, ale je potrebné, aby sa aj v rámci rady dosiahla dohoda, pokiaľ ide o financovanie. E, e, zatiaľ je tento text ešte v úvodzovkách, ale je potrebné odstrániť e, úvodzovky v článku 26 e, nariadenia o vesmírnej agentúre. E, týka sa to e, kompetencií ako aj personálu. musí mať Európska únia strategickú autonómiu, pokiaľ ide o všetky tieto otázky súvisiace s vesmírnou agentúrou vo všetkých sektoroch. Čiže táto autonómia je v tomto smere dôležitá. Treba takisto, treba takisto povedať, že rada už o tomto diskutovala. A treba obhajovať tých 16,9 samozrejme, je to veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás na to upozornili. Ďakujeme pánovi Salinimu za jeho vyjadrenia. A teraz dostanú slovo koordinátori za zelených. Nech sa páči, pán ministro, alebo dáte slovo inému? Rád by som v krátkosti podiskutoval, ale určite toto je téma, ktorá je teraz už dôležitá a v budúcnosti bude ešte dôležitejšia. A to je vlastne taký vesmírny odpad, space debris. A naozaj treba tento problém riešiť a dochádza k tomu, že kolízie vo vesmíre sú čoraz pravdepodobnejšie a z toho by mohli vzniknúť ešte ďalšie trosky a odpad. Čiže hodnotenie rizík existuje. Ako, čo môžeme očakávať? Existujú určité predpovede v tomto smere? A či narastú rizika, do akej miery? Alebo sú tu nejaké odporúčania, ako situáciu riešiť? Určite by sme k tejto téme mali pristupovať proaktívne. Ďakujem veľmi pekne. V mene SND pán Zoríňo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. A chcela by som práve poukázať na vynimočnú prácu, ktorú e, Európska vesmírna agentúra doteraz vykonala naozaj v tejto oblasti Európa má tú líderskú pozíciu oproti konkurencii, aj, aj keď a dokonca Američania uznávajú túto líderskú pozíciu EÚ. A dôležité je, aby sa to prejavovalo v každodennom živote našich občanov Európskej únii. Je tu napríklad ten významný vysoký aspekt alebo vysoká miera bezpečnosti a e, napríklad systém sa používa aj pri informovaní a možnosti určitých e, spôsobov predchádzania na dôsledkom e, prírodných katastrof a tak ďalej. Takže toto, ak má fungovať, je potrebné poskytnúť patričné financie. A preto potrebujeme zmobilizovať prostriedky a musíme aj radu, Európsku radu zmobilizovať, aby spolu s Európskym parlamentom pristupovala týmto spôsobom k danej téme. Že treba zabezpečiť patričné financie. Takže mám otázku ohľadne možnosti, že by sme využili multilaterálnu spoluprácu a že by sme hľadali aj nové formy financovania. A nakoniec aj v jednotlivých častiach sveta, aj z hľadiska spolupráce s rôznymi časťami sveta, eh, aj v programe postkotonu, alebo aj v programe pre, Afrike, pre Afriku tiež môžeme urobiť veľa pri prevencii prírodných katastrof. Čiže ide o mnohostrannú spoluprácu, ktorú tu zdôrazňujem a myslím, že týmto spôsobom môžeme hľadať lepšie odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene ID pán Borkio, ale nech sa páči. Nech sa páči. Ešte poprosíme mikrofón, keby si rečník... Ďakujem za slovo, pán predseda aj ja. Slovo pán kropo. Takže chcel by som zablahoželať pánovi riaditeľovi agentúry k tomu, čo doteraz urobil a prajem tiež veľa úspechov do budúcna. Keď hovoríme o GSA a Európskej vesmírnej agentúre ESA, tak je zaujímavé hovoriť aj o tom, čo sa deje s Galileom, Isté sú tu určité ešte problémy a je priestor pre zlepšenie aj pre to, aby je tu priestor pre to, aby GSA a ESA, e teda Európska vesmírna agentúra, viac spolupracovali. Súhlasím s tým, čo povedal pán Salini. Toto je odvetvie, teda odvetvie vesmíru, kde je priestor pre veľký a významný rast. Keď sa pozriem na môj región, odkiaľ pochádzam, tak je nedostatočne rozvinutý. Prichádzam z talianského regiónu Apulia. A ak sa pozrieme na aspekt e, vesmíru, tak e, proste môžeme posúdiť, do akej miery je náš región rozvinutý v týchto technológiách. Hovorí sa teda, že máme pred sebou aj výzvy, ktoré sa týkajú životného prostredia a je prekvapujúce vidieť, že komisia aj niektoré iné inštitúcie akoby nechceli pochopiť, e, že sú tu obrovské príležitosti v tomto odvetví pre regióny. A hovorím aj o mojom regióne. Určite sú to ekologické výzvy a nakoniec je to sektor, ktorý prináša temer nulové emisie a pritom môže napomáhať spútavať prírodné e, zdroje, môže sa využívať ten systém pozitívne aj v polnohospodárstve, napríklad aj na monitorovanie znečistenia vzduchu okrem iného. A keď si pozriem ten všeobecný prístup počas e, fínskeho predsedníctva aj v súvislosti s rozpočtom, tak je mi ľúto, e, že môžem, musíme konštatovať, že sa e, nie všetky tieto aspekty uznávajú ako potrebné. A dôležité je, ako GSA a ESA tieto dve agentúry spolupracujú. A ja myslím, že to súvisia aj s programom Copernicus. Ale myslím si, že tam ide integrácia lepším tempom než pri Galileu. Ale uvidíme, čo prinesú nastávajúce roky. Ale to najdôležitejšie, na čo chcem poukázať, je, že INTRE ako výbor a celkovo parlament musí zaujať stanovisko a aj e, vo vzťahu k rade a ku komisii, musí byť náš hlas počuť. A nakoniec, keď tento sektor nám poskytuje tie veľké príležitosti, mali by sme ich využiť. Ďakujem. Teraz pristúpime ku skupine EKR. Pán Tošenovský má slovo. Budem hovoriť svojou materčinou. V prvom rade by som sa chcel pripojiť ku kolegovi Salinimu a k ďalším kolegom, a chcem poďakovať pánovi riaditeľovi Doridesovi za skutočne veľké dielo, ktoré za ním v agentúre zostáva, pretože takýto zložitý a veľký projekt sa mu podarilo dotiahnuť až do súčasnej fáze, alebo do súčasnej situácie a to je naozaj obdivuhodné. Myslím si, že pred 5 rokmi by nikdy neodhad, nikto neodhadoval, že sa teraz v roku 2019 ocitneme v takejto situácii, takže veľmi mu ďakujem za toto a prežíval som tie doby s pánom e, Desdoridesom. Dnes považujem za veľmi dôležité to, že agentúra sa mení na agentúru pre kozmické projekty, pretože tá skúsenosť, jednak technická, ale aj marketingová a samozrejme aj bezpečnostná, e, je veľmi dôležitá aj pre ďalšie projekty, ako je Kopernikus, Satkom, a pretože pre všetky tieto projekty platí, že bezpečnostná stránka je veľmi zásadná. Preto možno aj moja otázka, ktorá viem, že nebude jednoduchá na zodpovedanie, ale ak sa tá agentúra aj zväčšila na tých 200 ľudí a má určité problémy, ako zohnať e, takú, ľudí na takúto veľmi úzkú špecializáciu, to nie je jednoduché určite. Aj napriek tomu by som sa chcel opýtať, či to stačí. Hovorím to sám za seba, že asi nie. Ale otázka, koľko je optimum pri tom rozšírení, koľko to bude znamenať e, pretože obidva ďalšie projekty Kopernikus aj Satkom sú samozrejme samé o sebe už zložité projekty. Rovnako by ma zaujímal názor pána Doridesa z hľadiska vkladu do budúcna. Ako skoordinovať všetky tieto veľké projekty, pri ktorých každý sám o sebe už je zložitý a zároveň sa môžu veľmi zaujímavo prelínať. A posledná je skôr poznámka než otázka. A z Európskej únie odchádza jeden veľmi zásadný člen, ktorý stál pri zrode Galilea, respektíve celého systému, a to je Veľká Británia. Teraz nechcem komentovať, že je mi to ľúto, ale je to fakt, že odchádzajú Briti a v rámci všetkých výberových konaní a všetkých obchodných vzťahov budeme potrebovať veľmi úzko, úzku spoluprácu, udržať ju, veľmi úzku spoluprácu s Veľkou Britániou, pretože Británia je veľmi dôležitý hráč na tom kosmickom poli naprieč celou Zemegulou a v rámci Európy. Potom som presvedčený, že by to bola obrovská strata, keby e, nedošlo ku nadviazaniu alebo predlženiu toho veľmi dobr- tých veľmi dobrých vzťahov. Ešte raz ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi Desdorizovi za vynikajúcu činnosť, ktorú vykonal pre celú agentúru. Ešte raz ďaká. Ďakujeme aj my. Nech sa páči pán Manuel Bompár za Goje. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, za vašu prezentáciu, za odvedenú prácu. Otázka ide tým istým smerom ako tá, ktorú sa spýtal pán kolega za zelených. Myslím, že sme tu všetci presvedčení o tom, že program Galileo má strategickú dimenziu, kľúčovú, a preto otázky, ktoré súvisia s jej bezpečnosťou, dôveryhodnosťou sú veľmi dôležité. Avšak je tu ešte problém, o ktorej sme doteraz nehovorili, strednodobého hľadiska to ovplyvňuje dobre fungovanie všetkých programov. Je to vlastne znečistenie, ten odpad. 8 tisíc tón, eh, oveľa plno predmetov, ktoré sú väčšie ako 10 cm a tieto, a vy to viete veľmi dobre, cirkulujú vo vesmíre, takže tu je riziko, že, to, že tu môžu byť kolízie, pokiaľ ide o naše satelity pre programy ako Galileo, to riziko je veľmi veľké a je to nebezpečné. Každá kolízia by viedla k ďalšiemu produkovaniu odpadu a to by sa takto zhoršovalo. Pokiaľ ide o tento problém, potrebujeme e, riešenie, potrebujeme prevenciu, odstrániť e, odpad z vesmíru a zabrániť budúcemu znečisťovaniu, aby sa tie situácia nezhoršovala. Takže pár otázok, pokiaľ teda ide o celkový rámec nielen Galilea, ale myslím si, že vy takisto máte názor na to, takže prvá otázka. Pokiaľ ide o riešenie týchto kolízií, e, ako sa to rieši v rámci súčasného programu Galileo. A druhá vec, mohli by ste nám dať nejaké prvky, ohľadne možných technických riešení, ktorými sa teraz počíta, pokiaľ ide o odstraňovanie toho odpadu. A ešte váš názor, či nie je najvyšší čas, aby Európska únia nespustila nejaký medzinárodný program v tom zmysle, aby sme odstránili tento odpad vo vesmíre. A na záver, pokiaľ ide o, o znižovanie množstva odpadu, či to je jednoducho zapracované v rámci budovania tých budúcich satelitov, ktorými sa počíta v rámci programu Galileo. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Ďakujem pekne. Sú snáď ešte nejaké iné otázky? Dovolte mi povedať pár vied aj z mojej strany ohľadne témy vesmíru. Ja si myslím, že Musíme byť ambicioznejší, viac sa sústrediť na otázku vesmírneho, vesmírnej politiky. E, treba urobiť v najbližších rokoch ešte oveľa viac ako doteraz. V našich vesmírnych programoch sme našli aj odpovede na dosahovanie lepšie našich strategických cieľov aj v kontexte Green Dealu keď hovoríme o dekarbonizácii, o energetickej účinnosti, o, o inteligentnom hospodárstve. Viaceré tie nástroje vesmírne a to, čo robíte vy aj ostatní, to by mohlo pomôcť, aby sme tieto ciele dosahovali a zlepšili naše hospodárstva. Takisto si myslím, že by sme mali vyčleniť dostatočné financie. Pán Salini oprávnene spomenul e, tých ďalších globálnych konkurentov. Pokázal na to, koľko investujú, pretože aj v tejto oblasti máme konkurenciu, tak ako v ostatných oblastiach. A my musíme obhajovať teda aspoň ten návrh Európskej komisie. Našim cieľom prirodzene je mať viac ako to, čo navrhuje komisia. Chceme mať to, čo navrhuje parlament ak urobíme škrty na úrovni 10,7 z týchto vesmírnych programov, tak vlastne aj tie vlajkové iniciatívy, ktoré sú úspešné, dokonca veľmi úspešné ako Kopernikus a Galileo, e, mohli by tu byť rizika, a to už nehovorím o tom, že by bolo ťažké e, začať nové projekty. A pokiaľ ide o tie synergie v oblasti Fondu pre obranu, a nezabúdajme ani na to, čo sa povedalo v rámci výskumného programu Horizon Europe, pretože sú tu možnosti, treba poskytovať možnosti, aby výskum v oblasti vesmíru bol zabezpečený. Takže podpora z našej strany tu je. Výbor ITRE je gestorský výbor, kľúčový výbor, pokiaľ ide o aktivity v oblasti politik vesmíru a sme odhodlaní podporovať všetky iniciatívy a byť aj naďalej v úzkom úzkej súčinnosti s vami e, a ďalšími kľúčovými hráčmi na to, aby sme boli ešte ambicioznejší v oblasti vesmíru v najbližších rokoch. A teraz by som vám dal slovo, aby ste zareagovali na tie otázky, pripomienky, ak sú snáď ešte ďalšie témy, ktoré by ste rád doplnili. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa dodržať ten slot 10 minút, tak ako ste mi boli naznačili. Nebudem teda reagovať na otázky jednu po druhej, pretože opakovali sa tie témy. Pokiaľ ide o rozpočet, viacerí z vás spomenuli význam tejto, tohto aspektu. Robíme všetko, čo sa dá, aby sme dodržiavali požiadavky, ktoré boli predložené zo strany komisie. Dovolte mi tu povedať aj to, že e, vesmírny rozpočet má určitú inherentnú obmedzenosť, to znamená Galileo systém nemôžete mať s 20 satelitmi. Nebude taký istý výkon. Jednoducho treba dodržiavať technické požiadavky systému a zníženie rozpočtu by znamenalo, že by tu došlo k nedostatkom, ktoré by boli na úkor úspechu celého systému. A takisto, pokiaľ ide o možnosť rizika nejakého znižovania rozpočtu, to by bolo takisto na úkor downstreamu. Tak Právom viacerí z vás zdôraznili to, že je dôležitý ten downstream, preto by som chcel pripomenúť, že práve tu je, v tomto spočíva väčšina tej pridanej hodnoty a e, Európska únia musí do tohoto investovať a agentúra GSA, ktorá sa teda venuje otázke rozpočtu, navrhuje, aby tu došlo k zvýšeniu, ktoré by bolo na úrovni trojnásobku rozpočtu, ktorý sme spravovali v rámci ostatnej finančnej perspektívy. To znamená, z globálneho hľadiska očakávame, že by sme tu mali rozpočet na úrovni 750 miliónov eur v rámci obdobia 7 rokov to korešponduje aj s číslami, ktoré vidíme na úrovni USA, hoci e, rádovo sa to nedá porovnať. Ja som presvedčený, že rozpočet je dôležitý, veľkosť rozpočtu, ale čo je ešte dôležitejšie, akým spôsobom sa ten rozpočet neskôr využíva. Rád by som vám povedal, že nedávno sme podpisovali dohodu pokiaľ, e, s Európskou investičnou bankou boli tu viaceré e, nápady, pokiaľ ide o podnikateľov, pokiaľ ide nové malé a stredné podniky, pokiaľ ide o nových aktérov. A toto sú veci, ktorý, toto je to smerovanie, ktorým by sme chceli ísť. Preto sa teším, že tu odznela otázka, spýtal sa je pán Tošenovský, pokiaľ ide o rozpočet agentúry, pretože je pravdou, že tu hovoríme o rozpočte, ktorý, je, ktorý súvisí s tým programom, ale treba povedať, že agentúra GSA momentálne trpí, doslova trpí určité podceňovanie, podhodnocovanie kľúčového rozpočtu, pokiaľ ide o fungovanie agentúry. A preto by som vás požiadal, aby ste sa pozreli na veľmi zaujímavý dokument, ktorý pripravil dvor auditorov v roku 2000 17. Nájdete to aj na stránke tohto účtovného dvoru a tam vidíte, že pokiaľ ide o zamestnancov našej agentúry, my sme taká stredne veľká agentúra, 41 sme uprostred. Avšak ak sa pozriete na príjmy, tak sme jednoducho prvou agentúrou, ktorá má najväčší rozpočet, potom druhá e, je menej ako polovica percenta. Takže to je iba taký index, aby som vám povedal, že skutočne tu je veľký rozdiel medzi rozpočtom a počtom zamestnancov. Pozrite sa na to, je to skutočne veľmi zaujímavé. Ja zdôrazňujem, aby sme zdôrazňovali otázku rozpočtu, ale aj pokiaľ ide o rozpočet, ktorý sa týka agentúry samotnej. Áno, pravdou zostáva, že Galileo zohľadňuje viaceré osobitosti sektorov, a Green Deal je jedna z oblastí, ktoré sú zaujímavé. Mohol by som dať e, ďalší počet e, i údajov číselných, ktoré vzýšli vlastne z našich analýz, kde sa poukazuje na úspory, pokiaľ ide o emisie CO2, pokiaľ ide o spotrebu paliva, pokiaľ ide o pesticídy alebo e, hnojiva, ktoré vlastne vzýšli z toho, že sa používa Agnos alebo Galileo. A pokiaľ ide o fungovanie agentúry, ešte raz, a pokiaľ ide o ťažkosť, ktoré máme v oblasti náboru, ja by som chcel povedať, že tento problém sa zlepšuje. Takisto treba povedať, že pravdou zostáva, že sú tu veľké ťažkosti, avšak chcel by som povedať, že problémom je aj to, teda tento problém sa stáva zvládnutelný, Poprvé, že sme stále viac viditeľní, je tu veľký záujem, záujem pokiaľ ide o európsky vesmírny program a toto má potom aj tú určitú pridanú hodnotu v oblasti atraktívnosti pre nových zamestnancov. A pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré sa týkajú odpadu vo vesmíre alebo znečisťovanie vesmíru, tu by som chcel predovšetkým povedať, že Galileo Ide teda o problém, ktorý čo do významu stále narastá. Možno ste počuli o informáciu, ktorá sa týka konštelácie tisícok satelitov, takže vidíme, že ten problém je stále vážnejší. Ale pokiaľ ide o Galileo, tak sa nachádzame v podstate v takej relatívnej, relatívne dobrej situácii, pretože Galileo využíva tzv. tzv. stredný orbit, to znamená 22 tisíc kilometrov od Zeme vzdialený orbit, to je relatívne vzdialený orbit a ten problém je teda menej vážny. Ale treba povedať, že my v súčasnosti tento problém riešime prostredníctvom existujúceho systému monitorovania, ktorý vzýšiel z iných krajín, e, predovšetkým teda zo Spojených štátov amerických, ale čo my tu teda monitorujeme? Monitoruje sa ten, to množstvo odpadu a pokiaľ ide o riziko kolízie, v takomto prípade je tu možnosť posunúť tie satelity na orbit, ktorý nie je taký rizikový. Ale táto otázka skutočne prináša so sebou aj otázku významu tohto problému pre Európu, aby sme si ponechali tú kapacitu aj naďalej manažovať tieto problémy. Takže ja som už predtým spomínal programy ako napríklad Space Traffic Management a Space Surveillance Tracking. Tieto sú veľmi dôležité. Európa má ambíciu, ak má teda ambíciu vesmírnu, tak je dôležité, aby sme si ponechali túto kapacitu manažovať tieto rastúce problémy, ktoré vnímame. A ešte jedna otázka, ktorá odznela, sa teda týkala možno iných zdrojov financovania. To je otázka, ktorá je dôležitá a v tomto prípade teda, čo zvyknem ja odpovedať, je to, že Európa, pokiaľ ide o Galileo Agnos, si buduje infraštruktúru ako nejakú diálnicu a očakáva sa, že tie investície sa vrátia práve prostredníctvom ziskov v prospech e, hospodárstva ako takú diálnicu. A v podstate takto to aj je. Avšak sú tu špecifické prípady, kde vlastne môžeme vnímať, to prepojenie verejného a súkromného sektoru, a tu ocitujem jeden príklad, predovšetkým v kontexte downstreamu, myslím, že tu je príležitosť na vytvorenie určitého centra excelentnosti na to, aby sme zoskupili tento, alebo priniesli tento program vesmírny všetkým členským štátom, aby sme zoskúpili tie investície na národnej úrovni a a tými, ktoré sú na priemyselnej úrovni. Uvediem príklad. Namiesto toho, aby sme tu mali 3, 4, 5 krajín, ktoré budú investovať napríklad do polnohospodárstva založeného na presnosti, môžeme mať dvoch, troch tzv. šampiónov, ktorí by v tejto oblasti boli ešte lepší. Alebo by sme mali dve, tri iné krajiny, ktoré by sa sústredili na otázku automatických vozidiel, alebo na signalizáciu pri vlakovej doprave. To znamená, zareagoval by som tak, že je tu ešte priestor na to, aby sme racionalizovali tie investície a podporovali participáciu zo strany súkromného sektoru. Myslím si, že ale predsa len ešte tu je jedna vec, ktorú by som mohol spomenúť, áno, Brexit. Ja by som povedal, že áno, naozaj je to také nešťast, nešťastná situácia, to, že Veľká Británia odchádza, aj pokiaľ ide o otázku vesmírnej politiky, práve pokiaľ ide o Agnosa Galileo, pretože Veľká Británia bola jedným z hlavných partnerov v rámci tohto programu a vlastne tu ide skôr o otázku, ktorá by mala byť adresovaná na adresu komisie, ale čo by som teda mohol povedať v reakcii na túto otázku, uvítal by som alebo očakával by som určitú dohodu, ako tá, ktorú máme v súčasnosti, existujúcu, s takými krajinami ako napríklad Švajčiarsko alebo Norsko. Tieto krajiny, s ktorými máme v súčasnosti dohody, vlastne proporčne k vlastnému HDP prispievajú k tomuto, do tohto programu a v rámci toho proporčne participujú na tom programe. Avšak keď hovoríme o špecifických úpravách v oblasti bezpečnosti, musíme ešte nájsť takéto riešenie, ale to je moja reakcia na túto otázku. Ďakujem pekne aj ja vám, vážený pán Desdorides, za vašu prítomnosť, za vaše reakcie. Ďakujem kolegom, ktorí prispeli do tejto diskusie. Budeme pokračovať čoskoro. Bude tu výmena názorov s ďalšou agentúrou. Ešte to nie je presne stanovené. Dnes sa to nepodarilo pre generálneho raditeľa nebolo možné prísť medzi nás. A na záver by som teda povedal, že týmto ukončím dnešnú dopoludňajšiu schôdzu. Nezabudnite prosím na to, že sa musíme vrátiť trochu skôr, o hodinu skôr, pretože už o 13.30 máme výmenu názorov s komisárkou Vestagerovou. Ďakujem pekne ešte raz.